Pekný večer všetkým. Budem predsedať po maďarsky. Budeme... pokračovať eh, v našom programe. Eh, ústne, eh, bude to otázka na ústne zodpovedanie. Budeme sa zaoberať vykonávaním prvého balíka smerníc o železniciach. Chcel by som týmto privítať pána komisára Kalasa. Vítam aj pána poslanca eh, Simpsona, ktorému dám hneď slovo na 5 minút. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Pokiaľ ide o túto otázku na ústne zodpovedanie o vykonávaní prvého balíka smerníc o železniciach, musím povedať, že určite viete, že tri smernice, eh, ktoré ho, eh, ktoré ho predstavujú, boli prijaté v roku 2001. Lehotou bol marec 2006 pre ich transponovanie do národného práva. A mojou povinnosťou ako predsedu výboru pre dopravu je nadniesť túto otázku teraz vo forme otázky na ústne zodpovedanie. Tu eh, teraz sme sa zišli 9 rokov eh, po roku 2001 a e, situácia je taká, že 21 členských štátov e, do e, októbra e, nepodarilo sa im správnym spôsobom e, pretaviť tieto smernice do reality. A teda sa mali zaoberať tým, e, prečo sa tomu stalo. Teraz sa blížime k revízii prvého balíka smerníc o železniciach a vidíme, že celý rad štátov, ku ktorým patria tzv. vplyvné aj tie, ktoré hovoria, že sú preeurópsky e, naladené, jednoducho správne neimplementovali tento dôležitý, e, tú dôležitú e, časť európskej legislatívy. Tieto štáty by sa mali hambiť aj vo vzťahu so svojimi záväzkami, ktoré vyslovili voči Európskemu parlamentu v roku 2001. Súvisí to E, s tým, že v Európskej únii sa snažíme o vytvorenie jednotného e, trhu, aj sa nám to darí, akurát sa nám to nedarí v oblasti e, železničnej dopravy. Nie je to zlyhanie Európskeho parlamentu, je to zlyhanie členských štátov, čo je z časti podporované časťami sektora železničnej dopravy. Ale vlastne už pomaly sa stráca trpezlivosť. Takže táto otázka na ústne zodpovedanie je výsledkom frustrácie nad tým, že právo sa nerešpektuje a že e, komisia e, doteraz e, neprimila členské štáty k zodpovednosti. Chceme sa dozvedieť, čo je za každým zlyhaním jednotlivého členského e, štátu. Prečo správne neuplatňovali tieto smernice? Chceme vedieť, prečo určité členské štáty nesprávne implementovali tieto smernice. Chceme vedieť, ktoré e, členské štáty e, to sú, ktoré ešte stále bojujú proti konceptu spravodlivej hospodárskej súťaže v oblasti železníc a rozhodli sa ešte stále preferovať svoje národné spoločnosti. Máme obavy, pán predseda, pokiaľ ide o moc a nezávislosť regulátorov a manažérov infraštruktúry v niektorých z týchto členských štátov. Myslíme si, že je tu nedostačná transparentnosť a harmonizácia e, v oblasti infraštruktúrnych poplatkov, čo vedie k e, protekcionistickým praktikám a brzdí vytvoreniu vnútorného trhu v eh, železničnej oblasti. A takisto aj brzdí eh, cezhraničné eh, aktivity. Ehm, viaceré národné ehm, aktivity, keď ich tomu pripočítame, ktoré negatívne pôsobia, tak výsledkom je, že ehm, mu sa musíme zamyslieť, či niektoré členské štáty vôbec mali niekedy zámer implementovať tento prvý balík smerníc o železniciach. Dnes toho vieme veľa, vieme, ako e, komisia zjednoduší plnú implementáciu pomocou e, teda prepracovania tohto balíčka. A preto potrebujeme vedieť, čo komisia chce urobiť e, preto, aby vlastne posilnila implementáciu európskeho práva v tejto oblasti. Chceme sa dozvedieť, prečo to tak dlho trvalo, kým komisia prijala určité kroky proti členským štátom ktoré jednoducho nekonali správne. My o výbore pre dopravu často e, zdôrazňujeme dôležitosť interoperability železničného sektoru. Bez toho a bez otvorenia národnej infraštruktúry e, Európsky, e, Európska železničná doprava jednoducho nebude môcť fungovať. Spomalí sa aj preprava pasažierov a nikdy tu nebudeme mať um, dobrý, dobrý e, trh. Takže nadišiel e, čas, aby sme si tu využili, e, aby sme si vytvorili naozaj dobrú perspektívu pre našu sieť železníč. A je dobré začať pri prvom balíku smerníc v tejto oblasti. Bez tohto prvého kroku jednoducho nebudú možné následné kroky. Potrebujeme priame kroky a potrebujeme ich hneď teraz. Takže spomeňme konkrétne tie členské štáty, E, ktoré e, vlastne pochybili a e, zahájme konkrétne kroky voči ním teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo má teraz pán komisár Kalas. Vážený pán predseda, pán Simpson, chcem sa poďakovať výboru TRAN za túto iniciatívu. a za podporu konkurencieschopnosti a otvorenosti v oblasti železníc. To viem, že má tradične podporu Európskeho parlamentu. Dúfam, že to bude pokračovať. Monitorovanie železničného trhu komisie z roku 2010 poukazuje, že e, pokles železnice od 70. rokov e, sa zastavil a po prijatí prvého balíka sú aj ďalšie pozitívne signály, ale hospodárska kríza mala výrazný dopad na e, nákladných e, železničných dopravcov aj keď to predstavuje 30 ich e, činnosti, ale kríza vlastne zvýraznila štrukturálne problémy, problémy železníc. Na jednej strane to súvisí s hospodárstvom a nedostatočnou finančnou silou niektorých e, subjektov a niektoré členské krajiny ešte stále neposkytujú dostatok peňazí pre infraštruktúru a to e, má za následok nedostatočné investície, ktoré podkopávajú kvalitu a účinnosť siete, ale má to aj ďalšie neblahé dopadky, ale sú tu ďalšie technické e, prekážky, e, hlavne pre nových prichádzajúcich, e, ktorí sú obeťou diskriminácie, hlavne vo vzťahu s tradičnými subjektami, ktorí naďalej majú výraznú prevahu. Regulačné orgány nevždy majú dostatočnú právomoc a nezávislosť na zabezpečenie férových a transparentných trhových podmienok. Komisia e, prijala dvojaký prístup e, konania o porušení, aby bolo zabezpečené dobré implementovanie pravidiel a taktiež zmena nejasných a nedostatočne presných pravidiel. Takže prvý prípad e, porušenia. To si vyžaduje podrobnú analýzu právnej situácii vo všetkých 25 členských krajinách Takéto konanie sme začali v roku 2009. Prvým problémom je nedostatočná implementácia ustanovení smernice o e, prístupe, potom je tu nedostatočná nezávis nezávislosť manažmentu No a taktiež otázka právomocí regulačných orgánov. No a potom sme chceli taktiež využiť prehodnotenie e, balíkov, aby sme zlepšili existujúce pravidlá a zlepšili prístup na trh. Takže budeme pokračovať v takomto komplexnom prístupe, aby naozaj bol vytvorený vnútorný trh pre železnicu. Takže naďalej budeme podporovať technickú harmonizáciu v spolupráci e, s Európskou agentúrou pre železnice. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šur. Slovo má teraz pán Groš na dve minúty. Začneme teda v mene Alenka. E, belgický maliar Magritte smernice prvého, pokiaľ by maloval e, smernice prvého železničarského balíka, tak e, by napísal po to, že to nie sú žiadne smernice. V skutočnosti celá táto diskusia, ktorú vedieme už určitý čas, E, predstavuje surrealistickú diskusiu. Uznesenia boli prijaté v roku 2003 v roku 2006 by mali e, byť realizované a teraz si kladieme otázku, prečo 21 e, krajín nevykonáva to, pod čo sa podpísalo. Liberalizácia mala e, pripustiť nových aktérov na trh. To bola teória, ale prax aj tu vyzerá úplne ináč. Dnes sa nachádzame v situácii, keď či už zastancovia alebo protivníci e, tohoto e, postupu sú konfrontovaní situáciou, e, ktorá hovorí, že sa vlastne vôbec nepresadili tieto smernice. Boli urobené rozhodnutia, ktoré sa týkali personálu a techniky, ktoré neboli vždy príjemné, napriek tomu, že liberalizácia sa nepresadila. Na tomto pozadí musíme konštatovať, že historickí užívateľia železnice sú tak, porad, tak si ponechali e, kľúče v rukách. Prístup k, e, ku kolaniciam, interoperabilitu a certifikáciu. To je len zo pár príkladov. Týmto kľúčom môžeme otvoriť dvere k otvorenému trhu, ale tie dvere môžeme aj zavrieť a tak sa tomu stalo vo väčšine krajín. Preto si myslím, že návrhy, ktoré sme vzali e, na vedomia, ktoré sme tu počuli, sú prvým krokom. Pre mňa ide o to, aby sa liberalizácia korektne vyhodnotila, aby sme e, čo e, najrychlejšie uskutočnili vykonávanie tejto smernice. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán Groš. A teraz nasleduje pán El Kadrávi. Om te beginnen willen vaststellen dat het marktaandeel van... Ďakujem. Chcel by som konštatovať, že podiel na trhu e, pokiaľ ide o nákladnú dopravu na železniciach, Eh, klesol o 10,5 Momentálne je stabilný. Pokiaľ ide o osobnú eh, dopravu, eh, tu môžeme konštatovať, že došlo k posledných rokoch nárastu. Otvorenie trhu môže byť teda len prostriedkom k účelu. Jednotná železnica e, musí znamenať e, jednotný balík opatrení, čo sa týka sociálnych pravidiel, ľudských zdrojov a tak ďalej, ale aj e, čo sa týka interoperability. Tam musíme ešte toho veľa urobiť. Potrebujeme aj dostatok financí pre financovanie projektov. Len tak môžeme byť úspešní. Pán komisár, mal by som jednu otázku Počul som, že e, sa plánuje nová verzia prvého balíka smerníc. Kedy ju môžeme očakávať a aký hlavný cieľ sa tým má docieliť? Ďakujem pánu Kadravímu a prosím teraz na dve minúty pani Majsnerovú. Ďakujem. Pán komisár, veľmi sa mi páčilo, keď ste počas vypočutia vo výbore pre dopravu povedali, že to najväčšie, čo bolo možné v Európe dosiahnuť, bola e, e, mobilita a e, voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu pre vnútorný trh znamená, že sa môžu voľne pohybovať nielen osoby, ale presúvať aj tovar v roku 1992 e, sme sa už v Európe dohodli na tomto spoločnom vnútornom trhu a vytvorili sme aj predpoklady pre e, slobodný vnútorný e, trh pre sektor železníc. Teraz máme rok 2010 a ešte stále sme to nepremietli do praxe je skutočne zahambujúce, že sa jednotlivé štáty takto sami blokujú. Má to dočinenia s protekcionizmom ako to už bolo povedané. Je skutočne polotovania hodné, že to tak je. Prečo je tomu tak? Hovorili ste o rozličných systémoch koľaníc, ale to samo o sebe nemôže byť eh, jediným dôvodom. Pravdou je, že existuje ešte veľa krajín, ktoré si myslia, že pokiaľ sa eh, pokúsia navrátiť do starých čas, čias, eh, tak sa im bude lepšie dariť, ale to je, myslím si, tá nesprávna cesta. Taktiež ma zaujíva, e, kedy počítate s revíziou tejto smernice a chcela by som vás e, vyslovene vyzvať, aby ste e, boli veľmi prísni voči e, jednotlivým členským štátom. V oblasti dopravy je skutočne potrebné, aby sa urobila náprava. Ste novým komisárom, nenesiete vinu na všetkom tom, čo sa doteraz udialo. Takže máte teraz jedinečnú šancu, aby ste v tejto oblasti železníc niečo podnikli a pomohli všetkým eh, Európanom eh, napredovať. Teším sa už na to, čo podniknete. Meissner Ďakujem. Pani Majsnerovej. A teraz dávam slovo pani Durán. Tento prvý balík už má pomaly 15 rokov a vtedy hlavným cieľom, s ktorým súhlasím ako všetci ostatní, bolo získať nové podiely na trhu pre železnicu. Liberalizácia bola jedným spôsobom, ako to dosiahnuť a e, výsledky nie sú veľmi presvedčivé. Hovorí sa, že podiel trhu hlavne pre nákladnú dopravu e, stagnujú, ale na ceste to vyzerá inak a Taktiež je tu nárast pasažierov a pritom nebola žiadna e, liberalizácia. Potom sú to rýchlo trate, ktoré sú výsledkom spolupráce a nie konkurencia. To je taktiež úspechom. Okrem toho ste hovorili o nových prichádzajúcich, tých je veľmi málo a mnohí boli absorbovaní veľkými podnikmi, takže inak povedané neviem, či monopol veľkých spoločností bol e, cieľ. A čo sa týka implementácie, keď sa pozrieme na počut, počet konaní e, prípade porušenia, tak myslím, že tu naozaj je problém s nezávislosťou um, regulačných orgánov aj tam, kde je funkčné alebo inštitucionálne oddelenie, čo zase môže zo sebou priniesť nové problémy a nové náklady. Takže čakajúc na vaše odpovede, pán komisár, vedzte, že ja vás môžem akurát vyzvať k opatrnosti, aby sme vec neunáhlili, aby sme k tomu pristupovali komplexne, aby sme si úplne vyhodnotili predchádzajúce balíky nezaujato Takže najskôr úplné vyhodnotenie, až potom ďalší krok. Treba sa pozrieť aj na pracovné podmienky, bezpečnosť, istotu, verejné služby, e, internalizácia externých nákladov a až potom sa môžeme posunúť ďalej s liberalizáciou. Veľmi rada si teda vypočujem vaše priority v tejto oblasti a treba samozrejme e, spomenúť niektoré e, pokroky, väčšia transparentnosť pri e, podávaní správ, podávanie, vydávanie licencií, signalizácia a tak ďalej. Takže opatrné hodnotenie bez akýchkoľvek tabu, aby sme náhodou nenapredovali príliš rýchlo. Ďakujem pekne, pani Durand. Teraz ďalší rečník, dve minúty, pán Vlasák. Vážené dámy a páni, Vážené dámy a páni, keď sa schvaloval Európsky regulačný rámec pre železnice, dúfali sme, že dôjde k lepšej priehľadnosti financovania tohoto sektoru a že sa vytvoria nové príležitosti pre zapojenie ďalších subjektov. Zdalo sa, že európsky sektor európskej dopravy stojí na prahu novej éry. Liberalizácia trhu však v skutočnosti nenastala. Ako vieme, 21 členských štátov vrátane Českej republiky k implementácii prvého železničného balíčku nedošlo. Zostávajú nedoriešené predovšetkým otázky týkajúce sa otvorenia železničných trhov v rámci hospodárskej súťaže. To, že ide o skutočný problém, ukazuje aj situácia v Českej republike. Napriek tomu, že štát už urobil prvé kroky, ktoré umožňujú vstup ďalších železničných dopravcov na trh, Chýba nám politická vôľa, ktorá by umožnila na e, koľajniciach skutočnú konkurenciu a to potvrdzuje aj chovanie socialistických hajtmanov v jednotlivých krajoch, ktorí na konci minulého roka uzavreli s českými e, dráhami 10-ročné zmluvy s obcami na najbližších 5 rokov na zabezpečenie regionálnej železničnej dopravy. Hajtmani, ktorí získali vo voľbách mandát na 4 roky, takto prakticky na 15 rokov uzatvorili železničný trh. Monopolné české dráhy nebudú teda nútené zlepšiť svoje služby, čo bude mať fatálne dôsledky pre železnicu. V tomto kontexte vyvstáva tedy otázka, či e, otázka týkajúca sa zamestnaneckých benefitov, ktoré, ktorú rozputali českí odborári a vyhrožujú stávkami, či neodvádza skutočne iba pozornosť od reálnych problémov, ktoré spôsobujú, že sa železničná doprava dostáva stále viac a viac na perifériu spoločenského a ekonomického záujmu a na druhej strane narastá obľúbenosť e, cestnej dopravy. Chcel by som preto vyzvať Európsku komisiu k väčšej aktivite pri presadzovaní liberalizácie železničného sektoru a dôslednému dozoru, či e, netržné e, chovanie európskych aktérov je v súlade s európskym právom. Ďakujem pánu Vlasákovi a prosím pána Kohlička na 1,5 minúty. Chcel by som povedať, že nesúhlasím celkom s pánom Vlasákom, ktorého vláda sa podielala na tom, čo sám kritizuje. A teraz k veci keďže účelom tohoto železničného balíčka bolo otvorenie trhu železničnej dopravy pre, v oblasti e, prepravy osôby nákladov, možno veľmi ľahko zistiť, či členské štáty po prechodnom období splnili formálne požiadavky tejto smernice. Čo sa však tak ľahko zistiť nedá, to sú odlišné bezpečnostné predpisy jednotlivých členských štátov. Elementárna zhoda E, pracovníkov e, súprav, ako aj e, odlišnosť technických predpisov. RTMS má byť tým zaklinadlom, ktoré by malo zjednotiť infraštruktúru aj súpravy. Teším sa preto na jasnú odpoveď na kompatibilitu železničnej siete s normou ERTMS. Možno, že s touto otázkou súvisí aj ďalšia otázka, ako sa využíva v súčasnosti otvor, otváranie trhu domácimi i zahraničnými subjektami v jednotlivých členských krajinách. Nejde mi o subjekty, ktoré formálne zabezpečujú e, prepravu, ako je tomu v Nemecku, ale ide mi o nezávislých operátorov na trhu. Chcem zdôrazniť, že ani prvé, ani ďalšie železničné balíky neriešia sociálne podmienky zamestnancov, čo môže byť v budúcnosti veľkým problémom nie je možné ako riešenie prijať metódu najnižšieho možného štandardu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánu Kohličkovi. A teraz prosím pána Natras. Mr. President, to the disadvantage of the... Vážený pán predseda, v neprospech Spojeného kráľovstva Ehm, bol implementovaný železničný balík ehm, a teraz je to hlavne kvôli tomu, že náš parlament ehm, má nanúcované veci z EÚ. Separácia jednotlivých zložiek je nevyhodná a 21 krajín je preto predmetom, sa dostalo do tejto siete nie som socialista, ale ak potrebujete integrovaný dopravný e, systém, tak najlepšie je štátne vlastníctvo a nie pre rozdeľovanie do mnohých súkromných rúk. A máte 6 spoločností medzi Birminghamom a Berlinom a mm, keď Eurorail bol rozdelený na to, aby nadmerné kapacity boli v rukách rôznych podnikov, tak e, výsledkom toho je, že už nebudeme mať žiadny Ehm, železničný materiál. Laboristi boli svojho času socialisti a možno, že tí, ktorí, si, ktorí ich volia, si to aj myslia a pritom oni sa tu v EÚ schovajú pred svojimi uh, voličmi. Ide o európsky model, ktorý nefunguje a ktorý je proti uh, želaniam ich vlastných voličov akurát sa vytvárajú umelé štruktúry a môžeme si byť iba jedno, jedným istý, že táto e, smernica asi neprejde a bude to katastrofou pre európsku železničnú sieť. Ďakujem pekne, pán Natras. Za dve minút, na dve minúty pán Žorž Bach. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Vítam preskúmanie e, prvého e, balíka železničných smerníc. Som toho názoru, že toto preskúmanie bolo už dávno nutné. Veľmi však ľutujem, že komisia zatiaľ nedostala členských štátov informácie alebo nedostatočné informácie. O to je horšia táto situácia. Nestačí len hodnotiť, je potrebné urobiť príslušné e, kroky a prinútiť členské krajiny, aby tieto kroky uskutočnili. Témia, e, téma bezpečnosti je pritom veľmi dôležitá. Negatívne skúsenosti z minulých e, je potrebné zohľadniť. Komisia je, myslím si, príliš držanlivá v týchto otázkach to isté platí aj pre kvalitu. Chcel by som poprosiť komisiu, aby zvážila, ako možno stanoviť všeobecne záväzné kvalitatívne kritériá. Veľa sa hovorí o nedostatočnej kvalite, ale spolahlivo merať sa tieto e, kritériá nedajú. Takisto e, ide aj o nedostatočné investície napriek spolufinancovaniu v rámci kohezného formu, e, fondu viac sa investuje vo väčšine členských krajín do cestnej dopravy než do e, železničnej dopravy. To platí aj pre strojový park, aby sme zabezpečili lepšiu bezpečnosť na cestách. Chcem varovať pred ďalšími krokmi, pokiaľ ide o liberalizáciu trhu už uskutočnené iniciatívy ukázali, že je potrebné prekonať ešte mnoho prekážok a bolo by dobré, pokiaľ by komisia uskutočnila najprv technickú harmonizáciu a postarala sa o e, to, aby sa tie smernice, ktoré boli zatiaľ schválené, uplatnili aj v praxi. Ďakujem a teraz prosím pani Tikau, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Železničná doprava sa musí stať prioritou Európskej únie do roku 2020. A prioritou by takisto mali byť interoperabilita a rozvoj železničnej siete. Posilnenie hospodárskej súťaže sa však nemusí negatívne e, premietnúť v bezpečnosti. Musí skôr viesť e, k lepšej kvalite služieb. Pri realizácii e, prvého balíka smerníc je potrebné konštatovať aj nedostatky a ťažkosti, s ktorými musia bojovať jednotlivé členské štáty. Chcela by som upozorniť na to, že v oblasti železničnej dopravy e, dochádza k masovému prepúšťaniu, čo sa negatívne prejaví aj v rámci harmonizácie. Do konca minulého roku 2700 eh, eh, kilometrov v systéme eh, RTMS bolo zabezpečených, ale do roku 2020 by to malo byť až 20 tisíc, čo znamená obrovskú, obrovské investície je potrebné investovať samozrejme aj do materiálu. Prosím teraz pána Čarnecké. Pane przewodniczący, szanowni państwo. Pán predseda, dámy a páni. V mojej krajine e, existuje jedno príslovie, ktoré hovorí, že ak ti niekto povie, že si opitý, e, ani sa nad tým nezamyslí, ale ak ti povie 5 ľudí, že si opitý, eh, choď do postele a vyspí sa na to. A ak jeden alebo dva členské štáty eh, by neboli implementovali tento prvý balík smerníc o železniciach, tak eh, by sme mali reagovať s, s pomocou sankcií. Ale ak je to 21 členských štátov, ktoré neimplementujú tento balík, tak treba z toho vyvodiť závery, že tento balík jednoducho nie je tým najlepším. Možno máme my e, naozaj problém. Práve som si z úst kolegov z Veľkej Británie vypočul, že sú naladení kriticky voči e, tomuto balíčku a e, Veľká Británia už teda e, implementovala tento balíček. Preto by sme sa mali pýtať, či tento balíček naozaj predstavuje to najlepšie riešenie. A potom ešte ďalšia otázka. Pred dvomi hodinami sme položili komisii otázku v súvislosti s bezpečnosťou. Bezpečnosť sa stále zlepšuje, to vidíme, Pán komisár Kalas poukázal aj na dôležitý e, problém. Povedal, že mnoho členských štátov neinvestuje do infraštruktúry že nevyužívajú existujúce možnosti. Aj Poľsko investuje príliš málo do infraštruktúry. E, v posledných e, rokoch e, tu došlo ku kríze, pokiaľ ide o financovanie železníc. Na záver by som chcel povedať, že Jednoduché recepty sú vždy trochu podozrivé. Ďakujem. Ďakujem. Pán Čarnecký, slovo má na 1,5 minúty pán Eno. Pán predseda, niektorí tu nariekajú nad e, dĺžkou implementácie prvého železničného balíka. Mňa to teší, pretože u mňa vo Francúzsku, v mojom regióne sa bijeme s e, všetkými povolanými, aby e, to všetko nakoniec neskončilo v smetnom koši. A v našich regionálnych voľbách ide práve o to, že sa blokuje e, implementácia e, balíka a otvorenie konkurencii regionálnej dopravy. Nechceme dvojrychlostnú situáciu že by súkromné firmy mali nejaké vyhradené trate a potom by boli e, staré nepohodlné vlaky pre chudobných a každý deň to dokazuje oddelenie infraštruktúry a dopravnej činnosti, tak ako to nanúcujú e, smernice a tým teda divoká konkurencia. To je naozaj úplná hlúposť, veľmi nákladná pre užívateľov a voličov. Je to v záujme možno veľkých skupín, ale je to v neprospech e, hromadnej dopravy a je to taktiež v neprospech bezpečnosti. Tie smernice, o ktorých sa tu hovorilo, ničia pracovné miesta a taktiež e, vlastne vyvlastňujú e, spoločnosť v záujme súkromných majiteľov. Ďakujem pekne. Pán Ena, teraz pán Paška na dve minúty. prijatím troch balíkov smerníc upravujúcich e, premávku na železničných e, tratiach prevzala európska komisia spoluzodpovednosť za organizáciu železničnej dopravy v európskej únii. niet pochýb o tom že implementácia nových železničných pravidiel do rôznych národných legislatív môže prinášať isté problémy a zdražovania. naším spoločným záujmom však určite E, je dobre organizovaná doprava a dobre fungujúca štruktúra pre železničnú dopravu ako zmysluplná alternatíva najmä k cestnej doprave ktorá nesporne veľmi výrazne zaťažuje naše životné prostredie. preto je iste mieste otvorene hovoriť o problémoch ktoré brzdia rýchlejší rozvoj železničnej dopravy. ale nielen pravidlá ale aj pohľad do budúcnosti môže byť naším záujmom. európske železnice z troch svetových strán končia v prímorských prístavoch smerom na východ však železničné trate pokračujú až v pacifiku. dobré prepojenie európskych železníc na východnej hranici eú otvára európskym dopravcom nové možnosti na prepravu tovaru a preto ak sa podarí v dohľadnom čase zrealizovať predĺženie trasy rýchlovlaku z paríža do viedne a z bratislavy súčasne predĺženie širokorozchodnej trate z čiernej nad tisou pri ukrajinskej hranice do bratislavy a viedne tak na úseku medzi bratislavou a viedňou sa stretnú tri rozdielne železničné systémy klasická železnica rýchlovlak a širokorozchodná železnica. v spojení s dvoma letiskami viedňou a bratislavou dvoma riečnymi prístavmi na dunaji zase viedeň a bratislava a diaľničnými križovatkami tak v strede európy vznikne jeden nový významný logistický a dopravný uzol. je nesporné že popri udržiavaní a spresňovaní pravidiel ešte máme značné rezervy aj e, v efektívnom zvyšovaní dynamiky železničnej dopravy. treba sa len pozrieť na možnosti investície a možno cestou spresňovania pravidiel ale aj investovania do nových projektov podporiť železničnú dopravu tak aby bola výnosnejšia a aby lepšie slúžila občanom európy. ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Teraz e, ďalší rečník. E, Ďakujem, pán predseda, pán komisár. V tomto čase hovoríme veľa o plánovaní v oblasti dopravy. Aj v ďalšom legislatívnom období budeme hovoriť o tom. Odrádza to trošku, ehm, keď sa pozrieme na to, čo sa dosiahlo doteraz v tejto oblasti. Dobre, ehm, znamená, že by sme mali mať trošku eh, viac eh, odvahy na to, aby sme zvrátili ehm, toto aktuálne smerovanie. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť na tri základné body. Prvým, myslím, je liberalizácia železničnej dopravy. Ehm, treba tu vytvoriť eh, hospodárskú súťaž, konkurenciu, samozrejme s jednoduchými a transparentnými pravidlami, rovnakými pre všetkých. To už sa spomenulo. Ďalší dôležitý bod, e, ten by predstavovala interoperabilita medzi štátmi a rôznymi vnútornými e, modalitami e, prepojenými so železnicami. A tretím bodom samozrejme je bezpečnosť. Takže certifikácia bezpečnosti by mala byť predpokladom na získanie licencie v tomto sektore. Ehm, takže z pohľadu e, vnútorného trhu e, nepostačuje iba sankcionovať e, štáty, ktoré ehm, neurobili toho dosť, alebo aj regulačné úrady. Treba podniknúť niečo na úrovni agentúry, na európskej úrovni, treba posilniť inšpekcie a kontrolu ja si myslím, že toto je to úsilie, ktoré musíme e, vyvinúť my v najbližšom období, keď budeme hovoriť o trvalej držateľnosti dopravy, e, revízii e, sieti TEN, o typoch dopravy, ktorými sa práve zaberá, zaoberá komisia a mali by sme naozaj sa postarať, aby sa úplne zmenilo to doterajšie smerovanie, ktoré sme tu mali v tejto oblasti. Ďakujem. Cianúr. Ďakujem, pán Katian. Teraz na minútu pani Ayala Sender. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja krajina, ako aj ďalších 20, je predmetom konania o porušení Je tu ale odlišná situácia pre dopravu pasažierov a nákladnú dopravu. Španielsko je jedinou e, krajinou, kedy, e, kde treba brať do úvahy regionálne rozdiely, aké stimuly môžu byť poskytnuté hospodárskym subjektom vzhľadom na prekážky, e, hlavne na hranici Myslím, že tie stimuly sú možné, aké to bude zložité. Odhľadnúť od toho, čo tu už odznelo, myslím, že potrebujeme zlepšiť existujúcu infraštruktúru a to naliehavo. Preto treba podporovať e, veľké projekty, ako napríklad e, ten e, tunel pod Pirenejami zameraný na nákladnú dopravu a tie krajiny, ktoré najviac váhajú, budú donútené zlepšiť svoju železničnú sieť a zabezpečiť teda e, dobrú, e, dobré prepojenie. Teraz sa dostávame ku Catch the Eye, ale myslím, že pán Simpson sa hlási o slovo. Pán predseda, e, Pán Natras e, mal naozaj osobné pripomienky na moju adresu a potom e, vlastne sa vytratil bez toho, aby počúval e, rozpravu. Ja myslím, že on by nerozlíšil dve lokimotívy od seba a myslím, že by bolo lepšie dohliadať na dodržiavaní, na dodržiavaní demokratických princípov a postupov. Ja som túto otázku položil v mene výboru TRAN. Som predsedom tohto výboru a je to teda moja povinnosť. Nemyslím si teda, že by som e, mal byť e, terčom e, zo strany práve takého poslanca, Ja myslím, že počas laboristickej vlády e, došlo k 20-percentnému e, nárastu dopravy dokonca aj medzi tými mestami, ktoré tu boli citované. Ďakujem pekne. Teraz môžeme prejsť k spontánnym vyjadreniam. Na minútu pán Dortman. Danke, Herr Präsident. Ďakujem, pán. Ďakujem. Kolegovia, poslanci, Chcem vám teraz e, spomenúť jednu osobnú skúsenosť. E, Žijem v blízkosti železničnej trase, ktorá e, prechádza cez priesmik Brenner do Veroní. Talianské dráhy celé roky už zanedbávajú tak nákladnú dopravu, ako aj osobnú dopravu. Teraz prechádza touto trasou Rakúska železnica, ale nemôžete si kúpiť žiadne e, cestovné lísky. Keď si uvedomíme, že na tejto trase keď táto trasa má byť za 20 miliard eur na novo vybudovaná, tak e, vidíme, aké absurdné e, sú záležitosti v tejto oblasti. Niekedy sú to o mnoho menšie veci, ktoré robia veci komplikovanými. Preto e, by som vás e, chcel poprosiť, pán komisár, aby ste e, uplatnili patričné sankcie, aby smernice na vykonávanie tohoto balíka boli dodržiavané. Prosím pána Ferreira. Vážený pán predseda, Dnes e, rozumieme, o čo ide v železničnom balíku. Je to odlišný cieľ ako ten oznámený. Ide o interoperabilitu, ale e, išlo pôvodne o otvorenie dopravnej, e, nákladnej dopravy konkurencii. Takže v prvom rade sa hovorilo o liberalizácii ale začína sa e, vlastne situácia meniť a po e, rozoberaní verejného sektora sa tu celé odvetvia otvárajú konkurencii. A skúsenosti z minulých týždňov jasne dokazujú, že kvôli liberalizácii vznikajú problémy teda, že liberalizácia je proti záujmom pracovníkov. Hovorí sa o environmentálnych dôvodoch, ale nehovorí sa o tom, že veľké skupiny chcú mať kontrolu nad týmto e, kľúčovým odvetvím v každej krajine. Ďakujem pekne, pán Ferreira. Pani Tikau na minútu. Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa vrátiť e, k situácii, ktorými e, bola, e, bola konfrontovaná oblasť železníc. V Rumunsku dôjde k prepusteniu 6 tisíc zamestnancov. Európsky sociálny fond, Európsky globalizačný fond pravdepodobne bude mobilizovaný aby sa vyšlo v ústretí osobám Pevne však verím, pán komisár, že sa nám podarí eh, spoločne vypracovať eh, rozvojovú stratégiu v oblasti železníc, aby sme mohli zaručiť eh, služby a pracovné príležitosti v tejto oblasti. Ďakujem a teraz dávam slovo pánu Kalasovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení eh, páni poslanci, ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky myslím, že budeme mať e, veľa príležitostí diskutovať e, o týchto témach e, pri teda, te, príležitosti revízie tohto prvého balíčka. Dovolte mi teda len pár pripomienok. V prvom rade informácia o tých 21 členských štátoch a tých konkrétnych dôvodoch, prečo sme im zaslali tieto výzvy. To je verejná informácia, takže každý sa k nej môže jednoducho dostať. A potom musím povedať, že tento prvý železničný balíček mal veľmi dobré zámery odstrániť bariéry a zlepšiť podmienky e, pre lepšie fungovanie dopravy. A rovnaký cieľ e, bude mať aj revízia tohto balíčka. E, dôležité je, že nie balíček bol zlý, ale implementácia je nedostatočná. A ešte stále tu existujú bariéry a je tu aj odpor. Um, odstrániť ich je ešte stále dosť silný a starý systém uh, štátnych monopolov s veľkými privilégiami bez uh, nejakej interoperability. Tento systém musíme zmeniť. Musíme zlepšiť interoperabilitu a uh, toto je účelom práce na tejto e, železničnej reforme, tak povediac. A problém je teda presne to, že táto práca sa nedokončila a samozrejme vždy musíme vyvažovať všetky kroky. E, ide tu vždy aj o kontrolu kvality a toto je oblasť, kde balíček prišiel s myšlienkami, ako posilniť e, úlohu regulačných e, agentúr. E, Problémom však je, že tieto ešte stále ostávajú e, silne premiešané s e, záujmami e, podnikov, ktoré sú vlastnené štátom a tu nemôžete očakávať vysokú kvalitu kontroly. Takže týmto veciam sa budeme venovať pri tej revízii balíčka, možno v nejakých iných strategických dokumentoch tiež. Samozrejme, adekvátne financovanie je a ostáva ešte stále veľkým problémom. Potrebujeme inovatívne e, spôsoby v tejto oblasti. Mnohí poslanci spomenuli potrebu investícií musíme skombinovať všetky možné e, nástroje na to, aby sme našli eh, prostriedky na investovanie do železníc, čo by sa eh, týkalo aj moderných eh, systémov manažmentu dopravy, rezervácií, aby sme si mohli kupovať lístky tak, ako je tomu v prípade letov. A takisto ide aj o lepšie prepojenie východnej Európy so západnou. To je tiež zásadný problém Takže je tu veľa detajlov, je to dlhý zoznam všetkých prvkov, eh, na ktorých pracujeme, eh, keď pripravujeme túto revíziu eh, železničného balíčka, ale už sa teším na to, ako sa stretneme pri konkrétnych návrhoch v tejto oblasti a teraz s konkrétnymi legislatívnymi dokumentami v rukách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Končíme túto rozpravu a dostávame sa ďalej. Ide o ústnú otázku s rozpravou. Otázka je určená komisii.